Kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. E, spravodajci sú už prítomní, takže môžeme začať so zasadnutím s prvým bodom na dnešnom e, programe. Takže budeme sa zaoberať bodmi 11 až 13 do dopadmi e, zmluvy, Lisabonskej zmluvy. Neviem, ako ste sa zorganizovali pani eh, Loch eh, Bíler a Káler. Kto bude prvý eh, hovoriť? Pani Loch Bíler, nech sa páči a veľmi nás zaujíma to, čo poviete. Ďakujem pekne, pán predseda. Na našom poslednom stretnutí AFED sme predložili návrh našej správy. Naše pozmenujúce návrhy sa týkali rozličných komitologických postupov pre prijatie strategického dokumentu. A tento proces e, s preskúmaním dáva parlament e, právo vyjadriť sa e, to, čo je proti, právnemu, proti tomu, čo je proti právnemu základu. Mali sme diskusie na túto tému a zistili sme, že tu bude určitá konzistentnosť na strane parlamentu že procedúry RPS sa musia používať sú tam, kde sú na to splnené podmienky. Toto by tiež poskytlo základ a súlad pre parlament, aby argumentoval v budúcich rokovaniach e, o vonkajších vzťahoch a nástrojoch, e, čo je dôležité vzhľadom na to, že súčasné nástroje vypešia v roku 2013. Tiež sme chceli hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch pred 1. decembrom, dátum, kedy vstupuje do platnosti Lisabonská zmluva, ale vzhľadom na to, že toto rozhodnutie e, bude zastaralé po 1. decembri, tak sme sa rozhodli, že to nedáme na hlasovanie. Teraz z platnosti Lisabonskej zmluvy RPS už nie je uplatniteľné. Mení sa systém pre implementáciu legislatívy tým, že sa zavádza rozdiel medzi delegovanými e, aktami a implementovanými aktami. Delegované akty e, v podstate nahrádzajú súčasné regulačné postupy s e, preskúmaním. Inštitúcie ešte stále rokujú o tom, ako tieto nové postupy by sa mali odzrkadliť v právnych textoch. Je tu oznámenie, ktoré dostal pán Albertini od komisárky Waldnerovej, kde sú argumenty proti zavedeniu RPS pre príjmanie strategických dokumentov a je tu dlhé oznámenie s právnymi argumentami, ktoré idú proti tomuto názoru. Keďže inštitúcie ešte stále rokujú o tom, ako tieto nové postupy by sa mali odzrkadliť v právnych aktoch, nie je ešte možné, aby sme prezentovali pozmenujúce návrhy, kde by sa odzrkadlila nová situácia. Ide o veľmi výnimočné okolnosti medzi dvomi zmluvami a preto navrhujeme, aby sa nehlasovalo o správe dnes. Ale boli by sme radi, keby nám AFED dal mandát na rokovanie o princípoch strategických dokumentov, aby to bolo považované za delegovaný akt. Vzhľadom na to, že Lisabonská zmluva a tiež berúc do úvahy prebiehajúce rokovania medzi inštitúciami pre právne ustanovenia, vzhľadom na časový harmonogram pre túto správu veľmi to bude závisieť od výsledku rokovaní medzi inštitúciami. Medzi tým na rámec diskusie o právnych otázkach sme mali neformálne konštruktívne stretnutie s komisiou, s jej oddeleniami, pokiaľ ide i EADR, strategický dokument a dúfame, že čoskoro bude pracovná skupina o tejto téme, ktorá bude uh, vytvorená a zastrešená pod výborom pre ľudské práva. Európsky parlament e, bude potom formálnejšie odpovedať, keď dostane návrh strategických dokumentoch oficiálne prostredníctvom komitologického registra a potom sa rozhodne o tom, či budú potrebné ďalšie stretnutia. Ďakujem. Ďakujem, pani Lochbílar. Možno by sa chcela vyjadriť aj pani Gál na to, aby niečo doplnila ešte. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že moja kolega, kolegyňa povedala všetko, čo bolo dôležité povedať o tejto zložitej právnej procedúre, v ktorej sa nachádzame. Ja by som chcela zdôrazniť iba alebo objasniť možno pre svojich kolegov, že táto správa obsahuje dve skupiny pozmenujúcich návrhov. Prvá z nich sa týka návrhov komisie a absolútne podporujem e, návrh komisie o, o náklady, aby boli financované aby náklady boli financované z rozpočtu na tento nástroj a vítame túto iniciatívu, podporujeme komisiu v tejto veci. Druhá skupina pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme predložili v našej správe, Kolegovia z, z výboru DV to predložili v ich návrhu. Ide o väčšiu právomoc pre parlament, aby bolo možné sledovať, čo sa deje bližšie v rámci strategických dokumentoch a vo viacročných programoch a preto uh, Ehm, sme skončili pri tejto právnej diskusii a je tu právna neistota momentálne, pretože ešte nemáme primerané znenie, ako regulačný postup s preskúmaním v oblasti LPS bude nazývaný a ako sa to dá právne opísať potom, ako Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti. Čiže musíme počkať, kým tu budeme mať adekvátne znenie, vrátanie znenia v, našom, e, v našej správe a potom môžeme pokračovať. Je to paralelný proces e, v DV a aj v AFETE e pre náš nástroj, aby sme mohli diskutovať s komisiou o strategickom dokumente, ktorý oni teraz pripravujú a dúfam, že formálne bude predložený. Potrebujeme mandát a preto žiadame o posunutie hlasovania a žiadame o vašu podporu s týmto mandátom. Ďakujem. Grazie, molto Ďakujem, bolo to veľmi vhodné, čo ste povedali. Pani Brandnerová sa hlasí, nie? Nikto sa nechce ujať slova. Dobre, takže ak sa zhodneme, ale nie, pán Prok. Vážený pán predseda, kto má dostať mandát? A aký? Myslím, že mandát by mali dostať spravodajci, aspoň e, o to žiadajú, ale vypočujme si ich názor prepačte, máte pravdu, e, pani e, Kinga Galva a ja žiadame o to, aby sme dostali tento mandát. Honorable Brantner, prego. Um, pani Brantnerová. Nástroj stability je až ďalším bodom, ale možno sa môžem k tomu vyjadriť aj teraz hneď. A totiž ide o to, čo povedala už pani Lochbilder o otázky Delegated Acts podľa nášho názoru by bolo lepšie, aby všetky nástroje z AFETu boli prerokované naraz a nie každý osobitne a z rovnakou, v rámci rovnakej línii, hovoríme o DCI, čiže jeden mandát a potom s radou komisiou budeme vyjednávať o nástroch jednotlivo, takže myslíme, že je lepšie, ak to budeme robiť spoločne, preto žiadame o spoločný mandát. Ďakujem pekne. Onorevole Autola, ha chiesto... Tämä ratkaisu, joka on neuvotteltu, eh, siis... Ďakujem veľmi pekne. To riešenie, o ktorom sa rokuje medzi administratívou a spravodajcom je vynikajúce a ja dúfam, že ten mandát budeme môcť udeliť, čo povedal kolegyňa Bratner, je veľmi rozumné, takže ja chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na hľadaní záverečného riešenia, pretože to určite nebolo jednoduché. Ďakujem. Eh, Muniz e poi l'onorevole... Eh, pán Muniz a potom pán Brok. Sí, gracias, eh, presidente. Como ponente en la sombra del Grupo Socialista, creo que... La... Ďakujem. Ako tíňová spravodajkynia politickej skupiny socialistov si myslím, že to, čo tu zaznelo, je, že by sme naozaj mali kontrolné eh, právomoci Európskeho parlamentu zhájiť, pokiaľ ide o tieto finančné eh, nástroje. To, čo sme stratili pred pár rokmi, by sme sa mali snažiť znova eh, získať, keď to poprvýkrát prostierala komisia. Teda ide o to, aby parlament mal možnosti kontroly, aj pokiaľ ide o delegované akty komisie. Takže navrhujem, aby sme sa pridali ke pani spravodajkyni, pán Brok. Pán predseda, ja týmto cieľom e, s nimi súhlasím, podporujem ich aj, teda podporujem to, že sa o tom má rokovať. Viem ešte ako na začiatku tohto obdobia e, platnosti tohto finančného nástroja sa prirokovávali. Bol som vtedy vedúci rokovaní za parlament ale bolo to na gremiu, ktorý to vyrokoval ehm, a bolo to vyrokované teraz výnimkou jednej fra- e, frakcie a s tým mám problém. Zelení majú teraz všade spravodajcov a ja som toho názoru, že rokovací tým by mal byť e, trošku širšie koncipovaný. Aby naozaj e, zastupoval aj to, ako je zložený tento výbor. Dobre, to zvážime. Pani uh, Lusing, potom dostanete slovo. Najprv pani Lusing a potom dám slovo aj vám, ale vy už ste sa vyjadrili, chceme si vypočuť všetky. Ehm. Ako tieňová spravodajkyňa za e, ľavicu môžem argumenty kolegyne Lochbiller a ostatné iba potvoriť, eh, podporiť. Včera sme o tom dohlbke diskutovali a chcela by som sa naozaj poďakovať eh, za to, že sa nám podarilo dopracovať v tejto eh, zvláštnej situácii k takémuto výsledku. Pani Lochbiller, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. jedna frakcia sa tým zaoberá, napríklad pán Mitchell, v prípade ostatných finančných nástrojov Pani Kinga Gál je moja e, spoluzástupkynia a pán Scholz z, e, z, od socialistov e, je tam takisto za iný výbor zastúpený. Ale pani Kinga Gál za svoju frakciu je tiež s nami pritom. Ale ak si myslíte, že by to posilnilo postavenie parlamentu, ak by niekto z vašej strany bol pritom, nebranili by sme sa tomu. A preto všetkým niekto za politickú skupinu SNT Mysleli sme si, že e, e, spravodajci a všetci tieňoví spravodajci by mohli e, rokovať. Ja som včera rozoslala e-mail, kde som explicitne povedala, že navrhujeme rokovať v takomto zložení spravodajci a tieňoví spravodajci. Neviem, či by si pán Brok myslel, že by to bolo v poriadku, keby boli prítomní všetci tieňoví spravodajci, alebo či si myslí, že napriek tomu by to malo byť viac vyvážené ale tým, že by e, sa zúčastňovali aj tieňoví spravodajci, sme si mysleli, že by to mohlo byť v poriadku, ale neviem, aký je názor pána Broka. Slovo bude mať áno teraz e, pán Brok a potom pani Gál a potom ostatní. Rivali Brok. Ja, ich meine, ich habe immer Probleme mit No vždy mám pojem s týmto, e, slo, problém s týmto slovičkom tieňový, ale v tomto prípade nie. Ak by to malo byť riešenie, môžeme to ešte e, prediskutovať. Neviem, kto je u nás tieňovým spravodajcom. Pozrieme sa na to ešte a myslím, že na takomto základe, ak by boli prítomní aj tieňoví spravodajcovia, že e, by sme takto mohli postupovať. Pani Gál, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Nemyslím si, že je tu problém s tieňovými spravodajcami. Ja som spoluspravodajkynia a 10. novembra som ja začala sama prezentovať túto správu. Dohodli sme sa s kolegami, že tentokrát ona ako spoluspravodajkyňa e, začne a uvedie tému a preto pani Lochpy e, o tom hovorí, ale my sme na rovnakej úrovni, koordinujeme našu prácu v tejto téme a e, dokážeme sa dohodnúť. Súhlasíme s tým, čo bolo povedané dnes tu. Nemyslím si, že môj kolega pán Mitchell, ktorý sleduje tento nástroj v iných výberoch a ja to robím tu, nemyslím si teda, že by to bolo problematické. Ďakujem. Bene, um, su questo punto uh, magari... uh... Tento bod uh, definujme, možno by sme ho mohli zadefinovať až úplne na konci diskusie. Áno, áno, nezabudol som na vás. Chcel som iba povedať, že si vypočujeme všetkých a potom rozhodneme o ďalšom postupe. Nech sa páči, pani Muniz. Eh, Pán predseda, ďakujem. Teraz um, má EPP dvoch koordinátorov, ale je to problém, pretože koordinátori sa dohodnú so spravodajcami na správe a teraz je tu e, problém, pokiaľ ide o rozdelenie správ. Myslím si, že sme e, pracovali s pani Brandnerovou a socialistická skupina definovala e, svoje pozície, ktoré sa majú odrkadliť v správe. Čiže my nemáme problém s tým, že budeme tieňovi spravodajcovia, pretože toto je bežný postup v parlamente. Dobre, a keďže kolegovia, ktorí chcú vystúpiť, e, už vystúpili. E, vypočujme si doktora Millera. Dr. Miller de la Commissione, prego. Thank you, Chair. Pán Miller z komisie, ďakujem, pán predseda. Ako pán Logbe E, pani Logbirov povedala, pani Waldnerová vám podpí, e, napísala dopis e, vám a pani Žoli, boli tam nejaké protesty, pokiaľ ide o technické aspekty, to by bolo dobre, keby mali všetci členovia výboru a ako pani Waldnerová v liste hovorí, komisia skutočne chce uľahčiť vaše diskusie akýmkoľvek spôsobom to bude možné. Veľmi by sme privítali e, skoré uznesenie v tejto téme, čiže veľmi vítame iniciatívu, ktorá dnes oznila, aby mali spravodajci mandát stretnúť sa s radou. Podľa nás je to veľmi dôležité, aby obe odvetvia legislatívnych orgánov sa stretli, hovorili o tejto téme čo najskôr a e, komisia poskytne maximálnu podporu a pomoc v týchto diskusiách. Ďakujem. Bene, allora, mi pare... Dobre, takže zdá sa mi, že môžeme vyvodiť závery. Po tom, čo som si všetkých vypočul, e, rokovania môžu viesť tri spravodajkyne. Zloženie je e, vlastne tým pádom vyvážené, lebo pochádza z odlišných politických táborov. Myslím si, že je tam aj dostatočne dobrý dohľad zo strany predsedníctva tohto výboru. E, a teda pokiaľ ide o koordináciu s tenevými spravodajcami, to e, vlastne si ošetrí toto rozšírené jadro ľudí. A myslím, že v tomto zmysle môžeme udeliť ma- rokovací mandát. Spravodajkyniam. A možno vo finálnej fáze, e, ak to bude potrebné, tam ešte urobíme nejaké zmeny. Nech sa páči, pani Autala. Varmasti ratkaisu erittäin hyvä ja haluaisin... Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že je pravdepodobne toto dobré riešenie, len máme neoficiálny komentár. Politické skupiny sa nedokázali zhodnúť na menovaní zástupcov do skupín, ktoré budú riešiť tento nástroj. Ja som e, predsedkynia pracovnej skupiny, ktorá rieši túto tému a mám trochu obavy, pretože ja nebudem e, schopná toto urobiť na čas, ak skupiny nedokážu predložiť svojich zástupcov na čas. Takže dúfam, že EPP a socialisti toto dokončia veľmi rýchlo, pretože nie je dobré pracovať takto neoficiálne. Áno, váš argument poznáme chýba akurát len tá výkonná fáza. E, tie všeobecné veci sme definovali, ešte tam ale nie sú tie e, mená konkrétne, bude našou úlohou, aby sme vyzvali skupiny e, v zmysle teda rozšíreného predsedníctva, dohody s koordinátormi, vypočujeme si ich navrhy a zadefinujeme to pani Gál. I, I myself, I... Ďakujem pekne, pán predseda ja, moje meno je tam zaradené v tom postupe a ja som bola už pri začiatku rokovaní s komisiou, takže EPP bralo mena. Ja som tam však bola, vždy bola účastná a preto si myslím, že chybu spravilo EPP. Už ja teraz nerozumiem presne, čo sa deje, ale z našej strany všetko je v poriadku. Začali sme a bola som prítomná, keď začal, začalo toto zasadnutie. Pani Gál, nikto e, zodpovednosť e, nepripisuje e, politickej skupine, ktorej obidva prináležíme v tejto veci. Takže zdá sa mi, že už som to uzavrel a, a že je to akceptovateľné pre všetkých. Ešte posledná prihláška do diskusie a týmto uzavrieme pani Munic. Ďakujem veľmi pekne. No, v politickom klube SAD sú tie spravodajcovia tí, ktorí sú v tej pracovnej skupine. Dobre, takže tento bod programu sme uzavreli. Pokiaľ ide o otázku bezpečnosti a dodávok plynu, Spravodajca Sariuš Volský ma požiadal túto správu ehm, preložiť na neskôr, pretože dnes príde neskôr, nevidím ho tu ani v našich radoch. A teda e, ani ďalší e, spravodajca tu nie je a teda e, som tu e, ale ja a môžeme sa aspoň venovať poslednému bodu výročná správa za rok 2008 o SZBP. nejako e, načrtnem, ako sa vlastne ako došlo k tejto správe. Ide o také predbežné náhľady. Hĺbšia diskusia sa vlastne odohrá až v januári v správe ide o strategické návrhy, o perspektívy, takže nevstupuje do detajlov, nie je vyčerpávajúca a sústredí sa na zásadné aspekty. Takže to iba ako rámec mojej správy. A pokiaľ ide o jej obsah, prijatím Lisabonskej zmluvy Európska únia získava nové E, nové úlohy, je tam iné prerozdelenie a to súvisí aj s tým, že potrebujeme efektívnejšiu a koherentnejšiu zahraničnú politiku. A e, teda zahranično-politické kroky EÚ si vyžadujú aj príslušné rozpočtové zdroje. Európsky parlament zdôraznil vo, svojom, e, vo svojej správe svoju úlohu garanta demokratickej legislaty- demokratickej legitimity zahraničnej politiky EÚ. Vysoký, e, vysoká zástupkyňa, ehm, teda táto funkcia, ktorú zo sebou prináša Lisabonská zmluva, e, teda pravidelne bude musieť e, prichádzať do parlamentu, nie iba niekedy, ale musí to byť štrukturálnej povahy, tento je kontakt s parlamentom. Uh, a teda musí pravidelne konzultovať Európsky parlament, aj pokiaľ ide o vymenovávania členov e, diplomatického e, zboru EÚ. A takisto sa spomínajú ešte objektívne a transparentné kritéria pre vymenovávanie osobitných zástupcov. Európsky parlament e, zdôraznil v správe, že má veľkú zodpovednosť pokiaľ ide teda o formovanie e, spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky EÚ. V správe sa vo viacerých bodoch spomína potreba takisto revidovať aj e, medziinštitucionálne zmluvy, ktoré existujú momentálne. Obzvlášť ide teda o zmluvu o prístupe k dôverným informáciám. A takisto e, primárnu dôležitosť pripisujeme aj multilateralizmu, ktorý by bol efektívny, Zdôrazňuje sa aj e, dôležitosť silnej e, konštruktívnej spolupráce s OSN a s tohto všetkého vyplýva, že delegácie EÚ v OSN v New Yorku a v Ženeve by sa mali e, vyzbrojiť teda vhodnými finančnými prostriedkami aj všetkými ostatnými zdrojmi, tak aby si mohli plniť tieto spomenuté úlohy. A takisto sa spomína aj dôležitosť silnejšej spolupráce e- medzi EÚ a NATO. Zdôrazňuje sa aj e, zasadzovanie sa Európskeho parlamentu e, v rámci transatlantických vzťahov a e, v e, správe sa e, spomínajú tie želateľné politické nasmerovania našej politiky v určitých geografických oblastiach, tam kritické oblasti ako napríklad Západný Balkán, Južný Kaukaz, Blízky východ, Afganistan. A ešte pozornosť venujeme aj veľkému potenciálu e, východného partnerstva, teda e, Stredozemnej únii. Rada e, vždy odmietala vystupovať na diskusiách s komisiou a parlamentom v oblasti SZBP po e, vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy očakávame, že e, vysoká zástupkynia, tak ako nám aj potvrdila, že je to v jej úmysle, ale budeme musieť kontrolovať, či tak naozaj aj bude robiť. Bol by dobre teda, aby porozmýšľala nad nejakým vzťahom s nami, ktorý by vychádzal zo skutočného dialógu vo všetkých fázach vzťahov. A myslím si, že to je viac menej teda e, celistvý popis obsahu e, správy. Myslím si, že dnes e, ráno ste, alebo včera večer ste text správy dostali, žiaľ len v angličtine. V nasledujúcich dňoch bude nasledovať aj preklad do ostatných jazykov. A potom sa budete môcť vyjadrovať. Neviem teda, či už je aj e, konkrétny termín na prezentovanie e, podmenujúcich e, návrhov. Je to teda 12. január, 12 hodín. Otváram diskusiu, ak by ste už teraz sa chceli vyjadriť. Eh, eh <laughs> allora, se <laughs> la esposizione succinta che vi ho fatto... Dobre, takže to, ten stručný popis, alebo možno pravdepodobnejšie je skutočnosť, že ste text dostali až tak neskoro, eh, znamenajú teda, že ste sa nemohli do tejto témy nejako pohrúžiť. Ehm, asi takto nejako bude. Ale pán Brok. Takže je predsa len niekto usilovný, kto si dal namahu prečítať správu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ospravedlňte, že mi to trošku trvalo, ale bol som trošku nepozornejší, čo sa mi stávalo aj v škole. Nož a ja som si neprečítal túto správu, nechcem nejaké hodnotenie, túto a, prezentovať. Um, chcel by som pohovoriť len o pár veciach, ktoré, na ktorým sa treba zamyslieť a ktoré sa preukázali včera po vystúpení pani Ashton. Um, myslím, že by sme sa mali tiež zamýšľať uh, nad vzťahom politiky, zahraničnej politiky spoločenstva jednotlivých štátov. Nož uh, osoba, osoba um, vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku vytvára úplne novú situáciu a preto e, myslím, že treba pochopiť e, tú novú situáciu a pomôcť vysokej predstaviteľke, pretože inak e, sa môžeme dostať do veľkých problémov. A ja myslím, že keď v rámci takejto správy sa budeme zaoberať takýmito tematickými okruhmi, tak určite to nebude na škodu veci. Ďakujem pekne. Ďakujem vám, pán Brok. V stručnom úvode, ktorý som eh, urobil, som eh, povedal, že predchádzajúca správa, do ktorej sa niektorí priamo zapájali, eh, na ňu nadvezujem. Spomína sa tam ten koncept, ktorý práve spomenul pán Brok ale teda môžem vás ubezpečiť, že e, tento princíp nájdete aj v tejto správe. Citez raportul, deși destul de târziu. Musím povedať, že prišiel som dnes ráno neskoro, ospravedlňujem sa, ale viaceré prvky chcem zdôrazniť. Myslím si, že táto správa pokrýva z tematického, ale aj geografického pohľadu všetky dôležité aspekty. Po druhé, myslím si, že Správa zdôrazňuje veľmi dobre skutočnosť, že rada musí mať dialog s parlamentom o témach, ktoré sú spojené so spoločnou vonkajšou politikou na základe výročnej správy. Podľa mňa musíme zdôrazniť aj potrebu konzultácií s parlamentom o rozhodnutiach spojených eh, s SZBT SDBP a rada musí e, dokázať e, vôľu e, k transparentnosti a takto legitimizovať kroky Európskej únie na medzinárodnej scéne. Chcel by som tiež hovoriť o troch bodoch. Transatlantické partnerstvo, výzva smerom k vysokej zástupkyni, aby eh, u amerického partnera podporovala globálny prístup k medzinárodných témach. Včera som sa ja sám ujal slova a požiadal som pani Aštonovu, aby zaujala k tomu stanovisko. Eh, po druhé, chcem zdôrazniť pozitívne hodnotenie za e, pozitívne hodnotenie misie v Kosove a tiež východné partnerstvo. Podľa mňa toto je tiež veľmi dôležité. Ďakujem za pozornosť. Áno, tieto témy všetky sa nachádzajú v správe. Takže to, čo ste povedali, vlastne tým ste iba zdôraznili tie témy, ktoré už sa v správe nachádzajú. Takže ďakujem vám za to, že ste sa vyjadrili diskusii k tým kritériám aj teda k obsahu. Sú e, ešte nejaké žiadosti o slovo? Ak nie, tak sme týmto ukončili tento bod programu. A teda momentálne... Aha, pani Brantnerová sa hlási. Prepačte, ja som tiež bola trošku nepozorná. Nož k tej správe, ja súhlasím s pánom Brokom o jeho vyjadreniami o pani Ešten. Pre my ešte potrebujeme e, definíciu činnosti všetkých príslušných orgánov, či je to kompetencie a naše stanovisko je veľmi napínavé. No a druhá vec, ktorú môžeme ešte pripojiť, rada predložila nový dokument o imigračnej kapacite EÚ. Myslím, že sa dá podporiť a vyjadriť určitý určite potešenie z tých nových pohybov a tendencií. Nož. A e, posledná vec, v našich, e, v našich dohodách o EÚ máme doložky o ľudských práv, o ľudských právach a myslím, že treba sa zasadiť za lepšie vyhodnotenie týchto otázok. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Brantnerová. E, beriem na vedomie vaše indikácie, ako som povedal, do 12. januára máte čas ehm, podať vaše pozmenujúce návrhy, aby sme eh, ich teda mohli zvážiť vhodným spôsobom. Nevidím, že by sa ešte niekto hlásil do diskusie, tým pádom uzatváram Eh, na zatiaľ tento program eh, zasadnutia. No a ďalší dvaja spravodajci, ktorí sa mali venovať eh, ďalším bodom na programe, tu nie sú prítomní, takže musíme teraz na chvíľu prerušiť našu prácu na 10 minút a počkať, kým prídu, aby sme mohli pokračovať v práci. Takže o 10 minút sa tu opäť stretneme.